Schôdza je opäť otvorená. Zápisnica včerajšej schôdze a prijaté texty sú k dispozícii. Sú, prosím, nejaké námietky? Vy máte námietku, alebo chcete niečo povedať, niečo oznámiť? Aha, prihlásiť sa chcete, dobre. Nech sa páči. A nechcete slovo. Každý aj dobré, takže chápeme sa. Nie je to námietka k zápisnici. Zápisnica je týmto schválená. Kolegyne, kolegovia, prejdeme k prvému popoludnejšiemu bodu programu. Je to vyhlásenie komisie na tému odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA. Veľmi ma teší, že môžem udeliť slovo pani komisárke Malmstromovej ako prvej. Ďakujem, pani predsednička, príjemné popoludnie, vážení poslanci. Spoločná dohoda medzi predsedom Junckerom a prezidentom Trumpom z júla minulého roka popisuje pozitívnu obchodnú agendu z USA. To je náš najvýznamnejší obchodný investičný partner. A taktiež to pomohlo deeskalovať napätie týchto kritických a zásadných vzťahoch. Od júla som sa stretla s našimi protiažkami 5 krát v USA, aby sme revidovali plnenie pracovného programu a tiež aby sme pomenovali eh, hlavné body spoločného vyhlásenia. Na stretnutí minulý týždeň sme vyhodnotili doterajší pokrok v jednotlivých oblastiach eh, výkonnej pracovnej skupiny a tiež sme ho informovali o procese schváľovania eh, povolovaní rokovania. Tiež som to informovala, že v rade je teraz dynamika uzavrieť najbližších týždňoch rokovania o povolení schválenia pre obe rokovania. Jednak čo sa týka ostranenia cieľ pre priemyselné výrobky a v druhom rade vyhodnocovanie konformity. A tiež som sa vyjadrila, že sme odhodlani dodržať stanovené e, termíny implementácie a tiež som potvrdila, že budúce rokovania sa nebudú týkať polnospodárstva. Som si istá, že Európsky parlament si uvedomuje význam transatlantických obchodných vzťahov. To je e, centrálna tepna svetovej ekonomiky a ostane aj do budúcna. E, pozorne e, zadefinovaná a významná úzká agenda pracovnej skupiny je na prospech oboch strán vzhľadom na rozsah a objem obchodných vzťahov medzi USA na ostranenie cieľ, aj keď už sú relatívne nízke. Preto len to znamená výrazné zníženie nákladov pre firmy Mnohé sektory v priemyslu na oboch stranách Atlantiku pôsobia eh, s nízkymi ziskovými maržami vzhľadom na veľkosť a efektívnosť našich trhov. Obmedzené, ale veľmi významné dohody o priemyselných tovaroch a clách eh, by poskytli transatlantickým firmám všetkých veľkostí eh, porovnateľné výhody a taktiež by mohli lepšie konkurovať globálne. Odhadujeme bilaterálne mieru vývozu na 8 9 to je zhruba 26 miliard eur, teda relatívne veľa peňazí. Eh, v iných oblastiach sa venujeme vyhodnocovaniam konformnosti, teda štandardy, legoračné otázky to môže ovplyvniť a eh, taktiež eh, ekonomické príjmy a prínosy. Tiež sme spustili konzultácie s aktérmi minulý týždeň. Vyzvali sme aktérov, aby predložili konkrétne návrhy. Tešíme sa na to, že obdržíme ich podporu pre rokovania z USA v tejto oblasti. Uvedujem si plne, že niektorí z vás sa obávajú, že rokujeme údajne. S pocitom hrozby môžem vás ubezpečiť, že ja som odovzdala veľmi jasný signál našim proťažkom v USA, aj minulý týždeň, ale aj predtým, že jednostranné obchodné kroky USA, čo sa týka dovozu z EÚ, to by eh, ohrozilo naše úsilie posilniť transatlantické obchodné vzťahy v týchto kľúčových časoch. Tiež som jasne uviedla, že nie je to naša voľba, ale ak by USA prijali takéto jednostranné obchodné opatrenia, okamžite by sme reagovali. Rokovania by sa zastavili a to je stanovené aj v návrhu rokovacej smernice. Tiež by sme veľmi rýchlo prijali vyvážujúce opatrenia. Dúfam iste, že, že múdrosť zvýťazí, že sa k tomu nedôjde a že budeme môcť pracovať na e, oboj strane prospešných nastaveniach, aby sa tieto vzťahy ďalej rozvíjali. Teda chcela by som zdôrazniť, že včasné schválenie týchto mandátov by bolo významným signálom dobrej vole Európskej únie dodržať e, vyhlásenie z júla medzi Junckerom a Trumpom taktiež vyhodnotenie potenciálneho rizika a ďalej úvodné e, za ruky nás môžu ubezpečiť o tom, že tento proces bude pokračovať. Dúfame, že parlament nás tomto podporí. Význam vašej podpory je samozrejme pre nás veľmi dôležitý. Dokáže to jednotu Európskej inštitúcií a v jednote je naša sila. Na rozdiel od tohto hlasovanie v parlamente proti týmto obmedzeným rokovaniam by znamenalo hlasovanie proti vyváženému proporčnému prístupu z vyhlásenia a to sa domnievame, že by malo negatívny dopad na obchodné vzťahy, ak by sa zachovali aktuálne platné obchodné eh, tlaky, obchodné napätie, to by nebolo prospešné. Eh, naše úsilie miery na zmierenie týchto, týchto tlakov, tohto napätia. Čo sa týka konkrétne automobilových vozidiel, tak ako je to uvedené v našom návrhu, je o mnoho lepšie pre transatlantické vzťahy, ak by sa clá na automobily znížili na 0 bolo by to lepšie pre výrobcov, pre pracujúcich v tomto sektore, aj pre spotrebiteľov o mnoho lepšie než navyšovanie cieľ pre automobilový priemysel. Veľmi pozorne si vypočujem celú rozpravu, vaše vyjadrenia, vaše odporúčania a môžem vás ubezpečiť, že potom, čo rokovania začnú, budeme aktívne informovať Európsky parlament pravidelne o všetkých aspektoch rokovaní, tak ako to napokon robíme vždy. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz rečníci v mene politických skupín, najskôr za EPP, pani Equistrul Drovol. Ďakujem. Pani predsednička, vážna pani komisárka, najskôr by som rada vyslovila slova eh, uznania Vaša snaha o normalizáciu obchodných vzťahov medzi e USA sú dôležité a môžu prispieť taktiež konštruktívne k udržateľným výsledkom. Preto chcem odporúčiť Európskemu parlamentu, aby zajtra v hlasovaní sme sa zachovali zodpovedne a aby sme odobrili takýto mandát. Je v záujme nás všetkých, aby sme možné poinvestičné body z USA ďalej rozpracúvali, aby sme ich využili na odstránenie napätia. Ak sú však odrazu požiadavky, aby komisia konala ostro, že iba takémuto jazyku Trump rozumie, tak to ignoruje tých, ktorí by utrpeli možnými sankciami, či už to automobil priemysel alebo iné produkty. Tieto škody by museli tieto subjekty znášať dennodenne. Namiesto toho by sme sa mali snažiť hľadať styčné body medzi USA a EÚ. Mali by sme sa vrátiť rokovaciemu stolu. Čo tým môžeme strátiť? Ak by tieto rokovania neboli úspešné, aspoň predsa sa pokúsime konštruktívne oživiť tieto vzťahy. Ak by sa podarilo dosiahnuť výsledky v týchto rokovaniach, neznamenalo by to len deeskaláciu obchodného konfliktu, ale tiež by to pomohlo odstrániť obchodné prekážky. Chcela by som e, ešte jednu vec dodať, ak dovolíte. Svet sa hýbe, e, svet e, pokračuje v rozvoji, či budeme rokovať alebo nie. Myslím, že je prínosné pre všetkých, ak tieto dve demokratické mocnosti budú navzájom rokovať. Ďakujeme pekne. Pán Lange na dve minúty. Ďakujem. Pani komisárka. Nebudeme rokovať, keď nám niekto mierí na čelo zbraňov. To bolo v mnohých tlačových vyhláseniach v poslednom čase popísané ako zásada EÚ, že nebudeme rokovať pod tlakom, keď nás niekto bude vydierať. Teda pýtam sa, čo sa zmenilo. Clá USA na ocel a hlinok sú v platnosti. Okrem toho sú ďalšie clá na španielské olivy. Ďalej je tu hrozba od pána Trumpa, že zavedie clá aj na autá a automobilové súčiastky. Práve sa to odsúhlasilo v skúmaní, teda čo sa týka tlaku z USA, tu sa nezmenilo nič. Aj na našej strane sme urobili mnoho ústupkov. Dovoz skvapalneného plynu z USA na, sa zvýšil o 180 ďalej. Dovoz soje, sohy bobov, to sa zvyšilo 105 teda komisia e, v zrýchlenom konaní potvrdila uzrateľnosť e, soje z USA v priebehu dvoch mesiacov. Malo by sa to vmiešovať dokonca aj do bionafty, teda e, opäť ďalšie navýšenie dovozu americkej soje. Teda Európska únia už robila množstvo ústupkov, už prijavila ústretovosť. Ja sa pýtam, kde je ústretovosť USA? Kde sa ostraňuje tlak zo strany USA? Ja tu nič nevidím takýmto smerom a kým je situácia takáto, mali by sme naďalej sebavedomo formulovať naše pozície ďalej. Po druhé, v júli minulého roka, kolegyne, kolegovia, sme odsúhlasili, že neuzavrieme dohodu, kde nebude obsiahnuté plnenie cieľov Parížskej dohody, čo sa týka klímy dnes. Niekoľko hodín pred touto rozpravou sme hovorili o klíme, o ochrane klímy. Toto všetko nie je obsiahnuté v návrhu mandátu, dokonca ani len hodnotenie dopadov na klímu tam nie je obsiahnuté. Nie. Mali by sme sebavedomo formulovať naše požiadavky, pretože pre mňa nadalej platí, musíme sa snažiť presadiť sa a musíme e, odmietnúť akékoľvek používanie sily a nátlaku. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu ECR dostane slovo pán Zahradil. Ďakujem. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, transatlantické obchodné vzťahy rozhodne predstavujú základný kameň Svetého obchodného systému. Naša skupina podporuje návrh mandát komisie k clám o priemyselných výrobkoch a taktiež, čo sa týka v druhom rade vyhodnocovania konformnosti, to pomôže deeskalovať tlak a napätie a okrem toho to bude prospešné pre um, európske podniky aj pre spotrebiteľov EÚ. Napríklad odstránenie vysokých cieľ na vyrábané tovary, ako napríklad oblečenie, textil, ale tiež obuv. To by otvorilo možnosti pre vývozcov z EÚ a taktiež by to zvýšilo konkurenceschopnosť našich priemyselných odvetví. Okrem toho malé stredné podniky z EÚ by mali prospech zo stranenia dvojúrovneho testovania a za požiadavek certifikácie a tiež, ak by sa prijala dohoda o vyhodnotovaní konformnosti. Ale dodal by som ešte jednu podmienku pre tieto rokovania. Síce tieto rokovania sa nemôžu úspešne uzavrieť bez toho, aby clá o, o, na oceľ a na uhlík boli zrušené. Je potrebná tiež väčšia jasnosť, čo sa týka zahrnutia atomového priemyslu, keďže to je nevyhnutné, aby to bolo v súlade s pravidlami VTO a tiež v otázke toho, ako sa budú posudzovať pravidla pôvodu. Domnívam sa a verím, že EU a USA musia spoločne stavať na e, doterajších rokovaniach o TTIP, Musíme sa zamerať eh, najmä na prospešné oblasti eh, zjednodušenie pravidel, um, tak ako už to bolo rozpracované. domnívame sa, že toto sú základy, na ktorých môžeme ďalej vstávať aj v najbližších rokoch. Ďakujeme. Teraz eh, v mene skupiny ALDE dostáva slovo pani Scháke na dve minúty. Ďakujem. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Obchod založený na pravidlách je dôležitý pre naše otvorené ekonomiky, najmä preto, že väčšina rastu v najbližších 10 ročiach prebehne mimo EÚ. Keď sa pozeráme na Čínu, vidíme krajinu, ktorá nedodržiava obchodné pravidlá a žiaľ. Teraz, keď sa pozeráme na USA, aj tu vidíme vládu, ktorá neoprávne označila e, Európsku úniu za ohrozenie národnej bezpečnosti iba preto, aby oprávnila clá na hliník a oceľ. Zároveň nám pripomínajú, že povinnosti dodržiavať financovanie na to. Jednoducho to nesedí. Nezapadá to do seba. Eskalácia v obchodných vzťahov medzi e USA má obrovské a závažné dopady. Preto je nevyhnutné pokračovať v rokovaniach, byť v kontakte, snažiť sa o dohodu. Niekto e, sa musí správať vyspelo a to. Teda tí tu v parlamente, ktorí nechcú podporiť komisiu v tomto smere, ja vám chcem povedať, dúfam, že si uvedomujete, že veľvyslanec Sandler a iní e, vyslanci Trumpovej administrácie sa to pokusia vysvetliť e, ako dôkaz toho, že Európska únia nie je schopná rozhodovať e, a to nie je prospešné. Namiesto toho by sa mali začať rokovania na základe obmedzeného mandátu. Toto nie je od rozmrazenie typu malo by sa vychádzať z dohody medzi Junckerom a Trumpom tým, že sa podporí otvorenie týchto rokovaní, tým, že sa jasne stanovia podmienky, predtým, ako sa eh, celá vec uzavrie. To bude eh, z našej strany záväzok veľmi rozumný, zodpovedný. Dohody, ktoré sú vzorete s tretimi krajinami, nemôžeme využívať ako zbranie eh, na to, aby sme tieto krajiny s týmito dohodami byli. Mali by sme to využiť na pozitívne um, účely. Mali by sme snažiť uzavrieť dohodu s krajinami, s ktorými naozaj reálne obchodujeme, napríklad mi napadá na Uvedomme si nielen, čo môžeme získať, ale aj čo môžeme reálne stratiť. Naša skupina sa domnieva, že musíme byť silní, zjednotení, najmä keď sme vystavení konfrontácii Trumpa a jeho celej vlády. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny zelených eh, pán Žado na dve minúty. Ďakujem pani komisárka, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Donald Trump je človek, ktorý pred niekoľkými rokmi sa vyjadrilo, že e, oteplovanie klímy e, je výmysel, je to koncept, ktorý vymysleli Číňania, aby ohrozili výrobný priemysel USA ešte dokonca pred niekoľkými týždňami, keď americký senát vypracoval svoju správu, 300 vedcov vyhodnotilo, že ide o obrovské dopady na klímu aj v USA. Prezident Trump opäť e, sa vyjadril, že tomu neverí. Je to ten istý prezident Trump, ktorí e, v posledných mesiacoch e, neustále využíva e, situáciu okolo Brexitu, presadzuje ten najtvrdší Brexit bez dohody, vyzýval Terezu May, aby sa neznašila, nesnažila o dohodu z EÚ. A to je ten istý prezident, s ktorým chcete rokovať? Je to ten istý človek, ten istý prezident, ktorému chcete odovzdať časť našej suverenity, našich hodnot? Ja počujem, čo hovoria priatelia socialisti, demokrati teraz pred voľbami. E, áno, je to rozumné. E, hovorí nám to zdravý rozum. V každom prípade nemôžeme rokovať s prezidentom, ktorý na nás zároveň mierí pištolov. Nemôžeme rokovať s prezidentom, ktorý sa snaží nás zdaniť ráno, potom nám hrozí po obede v oblasti oceliarstva, taktiež v iných sektoroch. Ani nevieme, čo nás čaká ďalej. Teda ak budeme odvážni a chceme dokázať, že Európska únia je skutočná veľmoc ekonomicky aj politicky, musíme ukázať, že Európska únia je schopná brániť svoje hodnoty aj v oblasti klímy, vo všetkých iných sociálnych oblastiach, v oblasti životného prostredia. Nemôžeme sa pustiť do týchto rokovaní z USA. Je bláznostvo domnievať sa, že začneme rokovanie a potom uvidíme postupom času, ako sa to bude vyvíjať. Nie, nemôžeme začať rokovať z USA v súčasnosti, pretože tento prezident uh, Ne e, stelesňuje naše hodnoty, neuznáva naše hodnoty a je to hrozba pre našu ekonomickú suverenitu, zvrchovanosť a tiež e, pre našu demokratickú zvrchovanosť. Dankeschön. Ďakujeme pekne. Ďalej má slovo pán Šolc za GUE NGL na minútu a pol. Ďakujem. Pani komisárka Malmstromová, e, prezident Trump nám hrozil nedávno. E, ja vás e, stlím, e, až, až budete bieli. Len si spomeňme, čo nám to povedal. Pred rokom sme sa dohodli, že budeme rokovať, až keď Trump na nás prestane mieriť pištolou. A teraz sa chcete takto vzdať. Som veľmi sklamaný, že ste navrhli rade napriek tomuto napätiu začať rokovať, požiadať o mandát na rokovania Dokonca ste ochotní vzdať sa svojich vlastných eh, zásad, aj keď obsažná dohoda na viac ako 90 by sa týkala všetkých tovarov, eh, o ktorých sa obchoduje medzi EU a USA. Je bola zamietnutá eh, hodnotiaca štúdia dopadov, čo sa týka sociálnych, ekonomických dopadov. Dokonca tam nie je ani kapitola, kde by sa vyhodnocovali pravidlá konkrétnych podmienok produkcie týchto tovarov Okrem toho sa zatvárajú oči pred rozhodnutím Trumpa, aby Parížská dohoda o ochrane klímy bola úplne z, zo stola. Už sa k tomu kolegovia vyjadrili. Trumpova vláda sa vlastne sama takýmito krokmi diskvalifikuje. Viete, o čo ide Trumpovi? On chce otvorenie našich trhov pre americké polospodárske výrobky, ale to by znamenalo koniec pre tisíce našich polospodárov a tiež pre naše uzrateľné formy polospodárstva protesty e, proti dohode TTIP. Na to ste už zabudli, veď milióny boli v uliciach. V tejto chvíli e, sa USA vzdali cieľ na automobily. To je všetko, čoho sa vzdali. Pani komisárka, zajtra v hlasovaní e, ne, sme ochotní udeliť mandát rade na tieto rokovania. Ďakujeme pekne, pán Šolc. Teraz za EFDD dostane slovo pán, pani Begin. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka, naše stanovisko k tejto druhej verzii TTIPu sa nejako nezmenilo, ale komisia zjavne zmenila svoj postoj, keďže podľa amerických zdrojov polnospodárstvo bude zahrnuté v dohode. Isté, že vieme to veľmi dobre. Je to príliš atraktívna vyliadka pre Američanov, ale my nemusíme po- dávať pomocnú ruku USA. Už sme urobili, čo sme mohli tým, že sme zvýšili dovoz ich soje o 77% a dovoz kvapaneného plynu od nich o 180%. Teraz je rada na nich, aby aj oni urobili ústupky. Predtým, ako začnú rokovania, chceme, aby americká vláda pozastavila platné clá na oceľ a hliník a tiež, aby okamžite zastavili akékoľvek nepriateľské kroky voči automobilovému priemyslu. Chcete novú dohodu? Dobré, ale Zružme aktuálne platný rokovací mandát pre túto dohodu, začneme od nuly a úplne sa vzdajme myšlienky tej typu, ktorá e, je hrozbou pre našich občanov a pre Boha živého len nepredávajme naše polnospodárstvo. Ďalej za skupinu ENF e Dostaň slovo pani Žave. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážení kolegovia. Toto uznesenie je skutočnou mystifikáciou, pretože ten pôvodný text bol absolútne zvrátený komisiou, e, alianciou ultraliberalistov, ktorá sa skladá z EPP, ALD e a ECR, pretože niektorí z našich kolegov sa rozhodli obetovať politickú potrebu e, záujmom, vlastne záujmom. Ale musíme tu požadovať solidné zábezpeky od Spojených štátov. A teraz chceme rokovať prv, než máme záruky v automobilovom priemysle o výlučnej pozícii polnohospodárstva. Taktiež je potrebné mať najprv e, dopadovú štúdiu e, súvisiacu s rybolovom. Kto e, by si vôbec pomyslel, že to podpíšeme, kým jedna z týchto podmienok nebude splnená? Nie je to možné. Musíme tieto podmienky Spojeným štátom uložiť prv, než začneme vôbec rokovať. A nesme to byť naopak. Ďakujem. A teraz kolegovia a kolegyne za politické skupiny prehovorili a začneme teraz s ďalšími riečníkmi. Pán Sala Franka. Ďakujem za slovo, pani predsednička, pani komisárka. E, Junkerová komisia musela trošku poupraviť smerovanie svojej politiky v zahraničnej a obchodnej oblasti po tom, ako Trump odstúpil od Parížskej dohody. Vieme, že došlo k uvaleniu cieľ na oceľ a hliník, čo nie je výborné, ale máme tu deklarácie z júla minulého roka a dnes máme k dispozícii aj pokyny na rokovanie so Spojenými štátmi. Pani komisárka, je veľmi dôležité, aby sme sa držali svojich zásad. Máme tu kolegov, ktorí sa odvolávali na zásady našej obchodnej politiky, avšak pritom jej príliš nedôverujú. Naopak, využívajú to ako zástierku na odmietanie obchodnej spoločnej politiky. Musíme však bojovať za dodržiavanie pravidel, za reformu VPO, musíme zachovať e, zásady Párižskej dohody a najmä je dôležité, aby sme sa nevzdali tých aktuálnych dohod, ktoré máme uzavreté s Austráliou, e, s Novým Zelandom a Mercosurom. Ďakujem. A teraz pán Boštináru, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, Všetci sa tu shodneme na tom, že transatlantické vzťah stojí pred mnohými výzvami, problémami v krátkodobom horizonte. Napriek tomu som presvedčený, že dlhodobé základy zostanú a musia zostať silné. Dnes je dôležité pre EÚ prijať všetky opatrenia na ochranu našeho vnútorného trhu, pracovníkov a priemyslu. To znamená byť pevný a rýchly pri opatreniach voči opatreniam e, USA typu cieľ a podobne. Ale súčasne musíme robiť všetko na to, aby sme zmiernili napätie a zabránili obchodnej vojne, ktorá môže eskalovať a poškodiť veľmi obe strany. Myslíme si, že novým tarifom sa nedá lepšie vyhnúť ako dialogom a vyjednávaniami. Preto verím komisii, že robí správne veci a vítam úsilie predsedu Junckera a pani komisárky Malmstrom a podporujem začatie rokovaní e, na obmedzené odvetvové rokovania. Mám ale jednu otázku, pani komisárka ak poviete nie e, rokovaniam z USA, tak komu povieme áno v budúcnosti? Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Kananzová. Ďakujem, pani komisárka. USA a Európa boli vždy prirodzenými partnermi máme rovnaké hodnoty, stojíme pred rovnakými výzvami, hrozbami. Ako v každom vzťahu, aj tu máme výšiny a pády. Napriek občasným prekážkám zásadné spoločné záujmy našho vzťahu zostávajú silné. Minulý rok bol určite veľmi nízkym bodom v našich obchodných vzťahoch. Tvrdá reakcia na tarify na e, ocel a hliník e, znamenalo, že EÚ ukázala spolupracovať a nachádzať riešenia. Posolstvo bolo jasné, musíme spolu navzájom pracovať, potrebujeme to pre naše biznisy a pracovné miesta, naše trhy, e, zdroje, bezpečnosť a občania, tí navzájom sú na sebe závislí a to bude sa len zväčšovať. Takže ja dúfam, že tento parlament podporí začatie rokovaní. Rokovania môžu vždy priniesť víťazstvo, ale len prehráme, ak zavrieme dvere. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Butikofer, jedna minúta pani predsedajúca, pani komisárka, kolego, nie kolegovia. Návšteva predsedu Junckera v Bielom dome bolo ťažšteca géniom. Na základe tak, tejto návštevy prišiel rýchlo s mandátom a znamená to, že dnes sme tu dnes na tom lepšie, ale zlá taktika znamenala premrhanie tohto kapitálu práve kvôli strachu pred verejnou debatou a nereálneho posúdenia tvrdohlavosti americkej administratívy. Povedali ste, pani komisárka, že jednostranné akcie poškodia naše úsilie o posilnenie transatlantických reakcií. Takto hovoria strachopudi. E, velitelia hovoria rozkazovacím tónom a ak sa správate ako kopnutý pes, tak zažijete veľa kopancov. Ja som za rokovania, ale nie na základe takéhoto slabého mandátu, preto to musíme odmietnúť a vrátiť sa a musíme vás prinútiť prísť s lepším mandátom. Ďakujem pani Sanchez Caldenta, nech sa páči. Dneska dopoludnia sme hovorili o politických zmenách a pravica tu mala veľa prázdnych slov a slubov a komisár Kaniente sa tváril, ako keby mu záležalo na budúcnosti planéty. Ale vy ste asi takéto nemali. Vy ste obie odmietli Gretu Thunberg, ktorá tu mohla vyslov, vystúpiť. Asi ste sa bali pravdy. Väčšina európskych politík sebevražedne prehlbuje e, krízu klímy a vzkriesenie ITTP je to dobrým príkladom. Zmení sa názov a dúfame, že si to nikto nevšimne. Pani Malmström, vy ste sa zaviazali k tomu, že implementácia Parížskej dohody bude podmienkou sine qua non pre podpisovanie obchodných dohôd, ale vieme, čo si Trump myslí o zmenách klímy, odmieta dohody a presadzuje biznis, biznis, biznis a zdá sa, že to je pre vás dôležitejšie ako budúcnosť planéty. A keďže už sme raz vyťazili, vieme, ako znovu nad tým môžeme informácia, mobilizácia, ale teraz sa mobilizuje aj mládež, aj ženy a tie vám, ne, tí vám nedovolia realizovať politiky, ktoré ohrozujú našu budúcnosť. My potrebujeme iný obchodný model. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Dartmouth. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsedkynia nemeckí výrobcovia aut vyvážajú auta do USA za hodnotu 20 biliónov v 2017. V 2015 to bolo 26 biliónov a nemeckí výrobcovia aut majú veľmi malý vplyv na tvorbu americkej legislatívy. Aj tak sú úspešní pri vývoze, ale americké tarify na dovoz aut do výšky 0,5 Európske tarify na vaše vlastné auta z e- USA sú 10 Takže je to asymetrické. Ať americká administratíva má pravdu, nech už hovoria kolegovia čokoľvek, v tomto má pravdu a preto americký export aut do Európy je malým zlomkom. Je to nejakých 49 miliónov v porovnaní s tými miliardami a toto uznesenie kritizuje USA za to, že sa stiahli z Parížskej dohody. Ale pán Žade, vy nemôžete mať tú vládu, ktorú chcete v krajine, ktorá nie je vaša. Nemôžete mať dokonca ani tú vládu, ktorú chcete v svojej domovine. Ja to poznám veľmi dobre, už niekoľko rokov na čo sa pozeráme tu teraz je politizovanie obchodu a politizovanie obchodu a tých par, okras v tomto obchode ukazuje, aké je to ťažké, aby EÚ dokončila, dotiahla dokonca obchodné dohody. A to je ten trest. Obyvatelia členských štátov platia za politizáciu obchodu, ktorú tu mnohí z kolegov podporujú. Pán Dartmus, ak môžem poprosiť, pán Dartmus. Pán Žambo, tu má modrú kartu. Súhlasíte? Nech sa páči, máte slovo. Vážený kolega, nie celkom som pochopil, či ste presvedčení o e, zmenách klímy, alebo nie ste o tom presvedčení. Nepochopil som, či Spojené kráľovstvo, ktoré bolo dôležitou krajinou v medzinárodnej spoločnosti, stále verí v univerzálne hodnoty, tejto medzinárodnej komunity. A tiež som necelkom pochopil, či vláda v Spojenom kráľovstve teraz v tomto okamihu volieb je vlastne vašou vládou. Herr Dartmus, Ihre Antwort. Uh, to boli dve otázky. V tejto debate hovoríme o obchode, a nie o zmene klímy. A toto je vážny bod, o ktorom tu hovorím. Jednoducho nemáte sa zavesiť alebo sa zapliecť do nezávis- nesúvisiacich vecí, ako je zmena klímy, keď riešite to, čo má byť základná jasná vec, obchodná dohoda. Ak to urobíte, bude to stať veľa obyvateľov Európy, o ktorých tvrdíte, že ich zastupujete. A teraz má slovo pán Hansen. Nech sa páči, minúta.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 obchodné konflikty začínajú, keď sa jedna krajina rozhodne, že poruší medzinárodné obchodné pravidlá, aby ohrozila priemysel druhých krajín. Tam teraz stojíme v našich vzťahoch s USA. Naším cieľom tu má byť byť silný a chrániť naše pracovné miesta súvisiace s vývozom. Tí, ktorí chcú torpedovať obchodné rokovania z USA, ohrozujú pracovné miesta našich obyvateľov. 88% firiem, ktoré vyrážajú do USA sú MSP malé a stredné podniky a e, komisia by mala viesť rokovania len v rámci mandátu a dodržať podmienky z júna a mali by sme odolať akýmkoľvek úsiliam e, USA zahrnúť poľnohospodárstvo. JFK povedal, že nikdy nemáme e, rokovať zo strachu, ale nikdy sa nemáme báť rokovať a to je ten politický odkaz. Ďakujem. Aj odpoveď pánovi Žaro. Ďakujem. A teraz pán Kofot. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka pre nás, síce či začneme znovu rokovať. Je jasné, že Trumpovský biely dom pod, ohrozuje, podkopáva všetko to, za čím stojíme my a veľká časť Ameriky. Ja som podpredseda delegácie do USA a mám mnoho kolegov v kongrese, ktorí majú presne opačný názor ako prezident Trump a jeho pracovníci v administratíve. Máme teda začať rokovať s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme, s ľuďmi, ktorí oslabujú právny štát, obchod, ktorí oslabujú VTO? Ja si myslím áno, pretože Európa je silnou veľmocou v obchode. My sme tí, ktorí sedia v eh, sedadle vodiča a my nikdy nebudeme akceptovať obchodné rokovania z USA, ktoré by viedli k tomu, že by nezrušili svoje jednostranné tarify a ohrozenia. Takže ak by ste tam vrátili e, vládu práva a tak ďalej, to by len pomohlo. Ale nerobme pod tlakom. Ďakujem. Pán Kofot, je tu modrá karta od pána Eteriča? Áno, nie? Nech sa páči. Pán vaša modrá karta? Ďakujem za to, že ma chcete počuť. Chcem si len vyjasniť túto vec. Vy ste povedali, mám pravdu, ste povedali, že EÚ je veľmoc a nemala by hovoriť o obchode s s administrátovou, ktorou nesúhlasí, keď to je tá skutočná veľmoc USA a že treba hovoriť skôr s tými, čo sú v opozícii. A ja chápem, čo to znamená vidieť tie vlády, s ktorými nesúhlasím, verte mi, ale určite obchod e, má dopad na všetkých našich voličov, všetky krajiny a treba rokovať o obchode kvôli zamestnanosti a pracovnému rastu. Pán Kofod? asi ste ma nepochopili. Ja som povedal, že môžeme rokovať s americkou administratou napriek všetkým rozdielom, ktoré máme, pretože USA je viac ako než súčasná Trumpová administratíva. Americký kongres má mnoho členov, ktorí nechcú otvorene súhlasiť, nesúhlasiť s trumpovskými politikami. A EÚ je obchodná veľmoc. My dodržiavame zákony pri obchode. My, sme, my chceme mať rovnaké podmienky VTO, stabilitu, inter- integrovať zmeny, bojovať proti zmene klímy a podobne. Takže máme hovoriť z pozície sily, nemáme byť veľmi, správ, e, veľmi slabí, keď rokujeme s tými, čo s nami nesúhlasia. Ďakujem. Teraz pani de Ornano, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Uh, Európska únia sa rozhodla opätovne otvoriť rokovania, aby uzavrela obchodnú dohodu so Spojenými štátmi. Avšak e, ľudia naozaj intenzívne odmietajú túto zmluvu o slobodnej výmene. Priebežná dohoda so Spojenými štátmi je naozaj v patovej pozícii od zvolenia Donalda Trumpa. Namiesto toho, aby sme e, sa zhostili tejto situácie, tak technokrati našli nejaké náhradné riešenie. Zmluva, o ktorej dnes diskutujeme, je toho súčasťou. Nedá sa z toho rokovania očakávať žiadny pozitívny výstup. Ako si môžeme myslieť, že to bude naozaj vylúčené, keď pán Juncker už uh, a akceptoval, že navýši import americkej soje za to, aby zostala situácia nezmenená, pokiaľ ide o nemecké auta. Potrebujeme iný model, e, udržateľnejší, sociálnejší, ktorý bude rešpektovať ľudia a životné prostredie. Každým dňom Európska únia ukazuje, že tu len jedna vec, ktorá sa dá urobiť, aby sme e, sa z toho dostali. Toto boli politické skupiny a ich predstavitelia a teraz spontánna rozprava. Mám jednu prosbu. Je tu 10 uchádzačov o slovo. Všetkým by som ho chcela dať, ale bude to možné vtedy, ak dodržíte svoj rečnícky čas. Inak vám nemôžem dať všetkým desiatim slovo. Teraz pán Žombroviecký, minúta. Pani predsedajúca, my máme dohodu s Kanadou, s Japonskom. Nedávno sme schválili tiež dohodu s Afganistanom a nechceme mať dohodu s Spojenými štátmi. Krajná ľavica, krajná pravica sa domnieva, že tieto rokovania by sa mali začať od nuly alebo vôbec nerokovať. Prečo? Pretože sa im nepáči Donald Trump. Ale Američanom sa páči. Možno sa pomýlili, v Európe, čo sme nemali omily. Napríklad v, v Británii s Brexitom, keď pozerám e, sa na britský parlament, mám pocit, že hrajú futbal, ale o tom nevedia. E, e, chyby sa stávajú a tak dôležitý partner, s ktorým máme naozaj veľmi vážne zväzky v oblasti bezpečnosti a obrany, musí byť našim strategickým partnerom aj v obchodných dohodách. Chcem na to upriemiť vašu pozornosť a zdôrazňujem naozaj dôležitosť tých obchodných vzťahov so Spojenými štátmi. Ďakujem pekne. Teraz pani Spiniero, minúta. transatlantické vzťahy by mali vychádzať z dialógu, ale úprimne si nemyslíme, že tu máme podmienky pre vyrokovanie obchodnej dohody z USA. Na základe tohoto predkladá komisia svoj návrh a dôležité je robiť to, čo hovoríme. Obraciam sa na všetkých mladých ľudí, ktorí sú tu. Ide vám naozaj o boj proti zmenám klímy. Žiadate od nás, aby sme vyriešili tento problém kvôli ich budúcnosti. A ak v parlamente schválime toto rokovanie, tak pokiaľ to podpíšeme, dohody o boji so zmenami klímy, nemôžeme potom začať vyjednávať z USA bez toho, aby sme nežiadali dodržiavanie takýchto dohod. Nemôžeme začať rokovať s niekým, kto nie je dôveryhodným partnerom, ktorý da, niekto, s niekým to dáva rany pod pás, ktorý ohrozuje našu vlastnú bezpečnosť s niekým, kto nedodržuje naše podmienky v rámci spoločného dialogu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Tomášič. Ďakujem, pani predsednička. US sú našim hlavným globálnym partnerom, preto treba rozširovať vlastné vzájomné zájevky, záväzky, posilňovať naše vzťahy. Teším sa na túto novú kapitolu v našich obchodných vzťahoch tak e, rýchlo po páde TTIPu, ale nebudeme teraz opakovať no, staré chyby a nebudeme otrokmi E, takýchto snách. Skôr si vytvoríme priestor na uznávanie vzájomných noriem a nenecháme si diktovať iné normy. Rok, vyjednávači nebudú pri stole rokovať na základe predsudkov Európy voči Trumpovi a jeho administratíve. Ak by sme vyslali pozitívne signály a nezamerali sa len na obchod, tak nezlyháme. Otázka je, Spustí sa to a kedy? Preto musíme byť najmä múdri. Teraz ďalší rečník, nech sa páči, jedna minúta. chcem vyjadriť náš e, súhlas, svoj súhlas s týmto mandátom, hovorí pani Barandika, pretože naša ekonomika bude viac rásť vďaka spoločnému obchodu a Musíme sa pripraviť na túto situáciu v našej ekonomike, najmä malé a stredné podniky. Táto dohoda je jediná možnosť, ako rozšíriť naše ekologické a sociálne normy. A po tretie, toto nie je jediná snaha. Už sme reagovali aj na pokus o ochrane pred neoprotekcionizmom Riešili sme to pri dohode s Japonskom a ďalšími. Chcem zdôrazniť, že pokiaľ sa toto všetko mohlo realizovať, bolo to preto, že to bolo riadené ženou, ktorá stojí proti testosterónu Trumpa. Pani komisárka Malmstromová, máte obrovské skúsenosti, ako aj vyjednávacie zručnosti a verím, že máte aj dostatok emočnej inteligencie, aby ste dokázali dobre vyjednávať. A pani predsednička odňala e, mikrofón. Vstup do e, obchodných rokovaní so Spojeným štátom teraz by naozaj znamenalo likvidáciu inštitúcií pre multilaterálnu spoluprácu a E, pripojiť sa k e, Trumpovi. Naozaj by to zosmiešnilo obchod e, so všetkými a bolo by to naozaj rákva pre európsku obchodnú politiku, ktorá je založená na sociálnej a environmentálnej spravodlivosti. Máme 12, máme 12 rokov na vyriešenie klimatickej krízy, čiže nie je možné uzavrieť obchodné zmluvy s krajinou, ktorá je druhým najväčším emitentom CO2 a e, naozaj sa zbavuje všetkých záväzkov v tejto sfére. Ako môžeme len vôbec zvažovať to, že by sme roku potom, ako zavedli e, tarify na našu ocelovú náš ocelový priemysel e, nejaké takéto šance. Mali by sme vyvinúť silné priemyselné politiky, ktoré chránia európskych robotníkov a podporujú prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Frau Damato, eine Minute. Pani Damato, na minútu. Ďakujem za slovo. E, pani komisárka, naozaj musíme byť veľmi opatrní v tejto situácii. Parlament e, zastupuje názory našich ľudí. Obchodné dohody so Spojenými štátmi by e, ohrozili zdravie, životné prostredie ľudí, pretože by sa nedal kontrolovať prísun amerických potravín či liečiv. E, poškodilo by to tak aj, e, takisto aj sektor rybolovu. E, Pri to je sektor, ktorý naozaj všetky sil podporujeme. Koľkokrát tu už zaznelo, že áno, je potrebné uzavrieť takéto obchodné dohody, ale v prvom rade musíme mať na srdci záujmy európskych občanov. Pokiaľ to pomôže našim výrobcom, dobre, ale inak bude našou reakciou vždy len nie na akúkoľvek nový, na novú formu TTIP. Rozpočęcie negocjacji. Začiatok rokovaní má za cieľ ďalšiu eskaláciu napätia v, medzi EÚ a Spojenými e, štátmi. Spojené štáty sa rozhodli e, nezaviesť clá na autá z EÚ. Pritom motorizac- tieto vývozy predstavujú 12 exportu Polska a zvyšná časť ide do európskeho, do nemeckého trhu. Nemci sú najväčším exportérom na americký trh, čiže v polskom záujme je odstránenie cieľ na automobily a e, rokovania z USA môžu k tomuto cieľu prispieť. Tiež by som chcel hovoriť o, o, o, o, o, o sfére energetiky je to regulácia cien za plyn, e, napríklad to tiež bude mať dopad na Polsko. Potom je to eliminácia exportových licencií, ktoré sa týkajú LNG v Spojenom štátoch, čo by tiež prispelo k väčšej stabilite e, obchodných podmienok, hovoril pán Valensa. Ďakujem pani Grapini na minútu. Ďakujem za slovo, pani e, predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Máme veľmi veľa dôvodov na to, aby sme sa hnevali na Trumpovú administratívu. Ja osobne som veľmi bojovala za zavedenie pozmeňovacích návrhov do posledného T-typu. E, tá situácia zlyhala, avšak e, treba si uvedomiť, aké sú plusy, aké sú minusy dohody so Spojenými štátmi. Myslím si, že v rámci obmedzeného mandátu by sme mali otvoriť rokovania. Jediný spôsob, akým si môžeme byť istí, že prehráme, je nepustiť sa do tej bitky. Ako mm, e, sa už hovorilo veľmi dávno. Čiže potrebujeme e, e, normy pre produkty, pre súlad. Nemôžeme jednoducho akceptovať jednostranné pravidla pre niektoré e, skupiny výrobkov. Nie je možné nedohodnúť sa s Tureckom, s Ruskom, s Čínou a nemôžeme do tej skupiny zaradiť ani Spojené štáty. Ako môžeme jednoducho takto budovať jednotný trh? Myslím si, že by ste mali získať tento rokovací mandát. Pán Tarvela, na minútu. Pani komisárka, snívam o Európe, kde budeme zosúľaďovať sociálnu, polnohospodárskú, rozvojovú politiku, e, politiku životného prostredia. Pani komisárka, vysvetlite nám, aký je e, prínos e, zvýšenia e, importu americkej soje. Mali by sme tu my e, na, navyšovať e, polnohospodárstvo v Európe. Prečo by sme mali obetovať polnohospodárstvo v rámci týchto dohôd, ktoré podporujete. Importy soje, ktoré už sú proti Kockému protokolu, sú proti parížským dohodám. Pani komisárka, vy ste z veľmi peknej krajiny, Greti Thunberg. Už by ste sa mohli e, naozaj prestať tvariť, že počúvate a naozaj sa mohli sústrediť na koherentnosť medzi politikami e, polnohospodárstva, ktoré súvisia aj s e, napríklad klimatickými zmenami. Toto sú urgentné veci. Komisár, že... Pani komisárka, ja mám pocit, že komisii vyhovuje čokoľvek, keď ide o liberalizáciu obchodných e, zmluv. Vaše e, argumenty sú také, že hovoríte, že uzatvárate dohody, ktoré sú priateľské, ktoré zdieľajú naše hodnoty, naše pravidla. Tak mi povedzte, prosím vás, e, e, e kde pán Trump a jeho administratíva zdieľajú naše hodnoty. Odišiel od rokovacích, z e, rokovacieho ostala v rámci COP21 hodnoty v oblasti e, medzinárodného obchodu. Tak tam pán Trump sa rozhodol, že nebude rešpektovať pravidla VTO. Vy ste e, zastankyňou pravidel VTO. Prečo by ste sa chceli vôbec posadiť za stôl s Trumpovou administratívou, keď táto administratíva nerešpektuje pravidla, e, ktoré vy tvrdíte, že je treba rešpektovať? Takže prosím vás, uvedte aspoň jeden argument, vďaka ktorému by ste mohli povedať, že dokážete zmeniť politiku, ktorá nerešpektuje Európu, pretože to sa dá povedať o Trumpovej administratíve. Ja neviem, že sa niečo také podarí a nemyslím si, že by bolo dobré uh, dať e, rade ten mandát, ktorý navrhujete. Toto boli vystúpenia v rámci spontánnej časti rozpravy. Teraz dostáva slovo pani komisárka Malmstromová. Ďakujem za slovo, pani predsednička, dámy, e, vážené dámy, vážené pani. Dohoda, ktorú prezident Juncker uzavrel s prezidentom Trumpom v júli, E, bol, do, k tomu došlo napriek tomu, že sme v mnohých e, sférach nedohodli, sme sa snažili nájsť spôsob, ako spolupracovať. Hovorili sme o LNG. Mnoho európskych krajín chce nakupovať americké LNG e, od, namiesto iných dôležitých partnerov. Američania toto odsúhlasili. Samozrejme je to na každom členskom štáte a Eh, jednotlivých firmách, komisia ten plyn nebude nakupovať. A pokiaľ ide o soju, to je tiež dopad e, e, trhov. Komisiu nenakupuje pán komisár v Berlamonte, jednoducho si to vyžadujú trhy. Zhodli sme sa s tým, že odsúhlasíme americkú schému Eh, kompatibility v súčinnosti so smernicou. Rozhodli sme sa, že tiež budeme eh, pracovať na reforme VTO. Máme tam aj istý nesúhlas, ale je tu proces, vďaka ktorému spolupracujeme s Američanmi, s Japoncami a pokúšame sa vypracovať nové pravidlá eh, vo VTO, aby sme napríklad mohli čeliť niektorým situáciám, ktoré vyplývajú z konania Číny. Dohodli sme sa tiež aj na regulátornej spolupráci, bude to transparentné, dobrovoľné a budeme rešpektovať naše ochranné systémy. Taktiež sme sa dohodli, že budeme rokovať o obmedzených, ale dôležitých dohodách. Prvá, e, zhodnotenie zhody, to tu nikto nespochybnil. A druhá vec je obmedzené, e, obmedzená dohoda o, o priemyselných tovaroch. tom navrhovanom mandáte sú jasné podmienky. Nemohli by sme nič uzavrieť, pokiaľ by tarify, colné poplatky, e, cla a hlinka neboli odstranené, kým neuzavrieme tie dohody. To isté platí pre automobilový priemysel. Budeme sa na to sústrediť a počas rokovaní vypracujeme e, dopadovú štúdiu o udržateľnosti. Bude to externá štúdia. Už sme začali E, konzultácie s občianskou spoločnosťou a je absolútne jasné, že v rámci tohto, toto jasne vyplýva z tohto mandátu a pokiaľ ho podpíšete, tak to bude úplne jasné, že polnohospodárstvo do toho nespadá. Žiadame vás obmed, o obmedzenú dohodu o priemyselné tovary, vrátanie rybolovu a automobilového priemyslu. To e, e, znamená, že Európska únia sa ničoho nevzdáva je to plná obchodná dohoda. Nie je to, že, nie je to niečo také, že sme vybrali TTIP z, z komory, ten je tam odložený, nedalo sa s tým pokročiť v rámci Obamovej administratívy a v blízkej budúcnosti tiež nebude možné, aby sme to jednoducho znova použili. Tiež ste o tom hovorili, pretože, pretože Spojené e, štáty sa stiahli z Parížskej dohody. Je tu viacero e, oblastí, kde sa nezhodujeme s Trumpovou administratívou, ale Spojené štáty, spoje, Američania, e, to sú naši priatelia a je v našom zájme, aby sme našli oblasti, kde, v ktorých môžeme spolupracovať, v ktorých môžeme viesť dialog a toto je naozaj jednohlasná vôľa Európskej, Rady Európskej únie. Preto vás žiadame, aby ste odsúhlasili tieto dva rokovačné mandáty, rada je na to pripravená a ja dúfam, že aj vy to zajtra e, odsúhlasíte, schválite. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Pán Etheridge, musím vám povedať, e, že som vám už nemohla dať slova, pretože ste mali priestor v rámci modrej karty a nemohla som vám preto dať slovo v rámci catch. eye. na záver rozpravy bolo e, predložené uznesenie B80 2019 o výbor pre medzinárodný obchod. Rozpráva je týmto ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide o spoločnú rozpravu na tému Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Ide o správu pána Toma Fandelkandláreho, na tému Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, ročný prieskum rastu na rok 2019. A tiež ide o správu pani Marian Harkin, Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019. Najskôr dostane slovo ako prvý pán Tom van den Candelare, na 4 minúty. Nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisárka, kolegovia. Diskusie o európskom semestri, eh, semestri sú vždy politicky nabité a keď sa blížia voľby, tak sú ešte nabitejšie. Tie otázky, ktoré si musíme položiť v rámci semestra, sú presne tie otázky, ktoré nám aj nás nutia priznať farbu, politickú farbu. Čo, za čo, na čo je naša ekonomika, za čím stojí, čo sú tie výzvy, čo sú priority a ako zabezpečíme, že dokážeme odozdať našim deťom súčasný sociálny štát. Nie, kolegovia, niektorí z vás budú obhajovať investície, budú žiadať väčšiu rozpočtovú disciplínu, iní budú chcieť. e, E, iné veci. Ja ako kresťanský demokrat hovorím, že najlepší kurz a je rozumná kombinácia všetkých týchto otázok. Polovičné pravdy a ľahké riešenia nie sú tou dobrou správou pre občanov. Je dôležité, aby sme im aj našim deťom povedali celý príbeh Náhodou je tu dnes môj e, syn Cezar, ktorý má dva roky. Bude tu aj zajtra. Preto tu aj dnes ja stojím. Chcem zabezpečiť, aby sme v budúcnosti mali sociálny štát, ktorý môžeme odovzdať jemu aj našim blízkym, ktorý pomôže im, keď budú mať ťažkosti, keď budú chorí a že im zaručí aj dôchodok, keď skončia svoju pracovnú činnosť, aby mohli žiť dobre a dôstojne. To je tá budúcnosť, to je ten veľký príbeh, to je to dedičstvo tých mnohých desaťročí výstavby a sociálneho štátu, ktorý chceme dať našim, o ktorý tu teraz ide. Ehm, šedivenie je najväčšia výzva, demokratická výzva vývoja v 21. storočí. Je to naozaj obrovský úspech e, evolúcie, ale má svoju cenu. Sú to náklady na dôchodky, zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o starších, tie budú nevyhnutne rád v najbližších desaťročiach. Je to veľký tlak a po druhé, šedivenie znamená, že bude menej ľudí pracovať a to znamená, menej ľudí bude môcť pomáhať financovať všetky tieto rastúce náklady. To znamená, že tu ďalší tlak. To znamená, že musíme teraz zasiahnuť a musíme bojovať na viacerých frontoch. Musíme investovať, musíme robiť štrukturálne reformy a musíme dobre zvládať naše rozpočty. A potrebujeme jednoducho dobrú štátnu pokladnicu. Musíme chrániť naše e, e, sporiteľničky. Musíme pripraviť peniaze na väčšie dôchodky, väčšie výdavky na zdravotnú starostlivosť a podobne. Ak to nebudeme robiť, tak dovzdáme faktúru nadchádzajúcim generáciám. Potom musíme realizovať štrukturálne reformy, ktoré by mali znižovať náklady spojené so šedivením obyvateľstva E, zamestnávateľia podľa mňa by mali dokázať rýchlejšie ľudí najímať a prepúšťať a zamestnanci by mali byť schopní rýchlejšie meniť svoje pracovné miesta a tento model, ktorý máme teraz, je už dnes pod tlakom a naše deti určite nebudú poznať súčasný model. Musíme vytvoriť e, politiky, ktoré umožnia ľahší prechod k pružnosti, a potrebujeme preto zaviesť neustále školenia, preškolovania, celoživotné učenie. To musí byť novou normou. A na záver keď chceme naozaj riešiť otázku šedivenia na európskom kontinente, tak sú investície do budúcnosti dôležité. Nie to sú len investície do ľudského kapitálu, ale aj do budúcej produktivity, aby sme zabezpečili náš hospodársky rast. Potrebujeme investovať do výskumu a vývoja, inovácia, digitalizácia a do projektov infraštruktúrneho charakteru. Investície dodneska znamenajú istotu zajtra. Takto máme formovať európsky semester. Je to náš sociálno-ekonomický kompas, ktorý nám ukazuje, ako máme ísť, aby sme zabezpečili udržateľnú budúcnosť. Ďakujem. Äh, pekne pani na 4 minúty. Ďakujem. Ďakujem, chcela by som sa poďakovať jedným ja spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Naozaj sa domnievam, že to viedlo äh, k vyváženej správe. Je tu niekoľko pozmeňovacích návrhov a až na jeden ich môžem všetky akceptovať. Nemenia zásadne podstatu či, či e, tón správy, zlepšujú ju. Je naozaj veľmi dôležité, aby výbor mal vlastnú správu o ročnom prieskume, pretože naše perspektívy sa líšia od výboru pre hospodárstvo doplňajú sa, ale naozaj sa sústredujú na iné oblasti. Táto správa a predchádzajúce dve správy e, podľa mňa prispeli k tomu, aby sa opätovne